žiadosť výboru Jury. Pani Zimmer predložila e, žiadosť o ochranu imunity pani Forenca, poslankyne Európskeho parlamentu v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo pri manifestácii e, G20.